sa zaoberal otázkami mandátov, preveroval teda mandáty pána Pimenta Lópeza, pani Punset Banel a pána Kohličeka a s účinnosťou 31. januáru, respektíve 3. februára 2016 a 4. februára 2016 ich vyhlásil za platné. Sú nejaké námietky k týmto mandátom, tým pádom sú považované za platné ich mandáty. Pani von Štorch,